Dovolte mi, aby som oficiálne otvoril toto stretnutie. Volám sa Paul Schmidt. Najskôr bol som prvým podpredsedom výboru pre kultúru za posledné volebné obdobie. Pripomeniem kolegom, že toto, toto stretnutie sa vysiela. Cieľom stretnutia je ustanovenie grémia voľbou predsedu a štyroch podpredsedov v súlade s organizačným poriadkom z článku 191. Ehm, volebný poriadok je následovný. Najskôr musíme zvoliť nášho predsedu a potom každého zo štyroch podpredsedov jedného po druhom. No a teraz prejdeme k bodu číslo 2 nášho programu a to je voľba nového predsedu. Najskôr by som chcel povedať, alebo povedať, že máme kvórum, teda štvrtinu prítomných členov. Všetkých vás nepoznám, prosím, mohli by ste zdvihnúť ruku, či máte plné, či ste plným členom, alebo ste náhradníkom tohto výboru. Prosím, zdvihnite ruky. Dobre, takže kvórum máme. No a teraz eh, poprosím o nominácie predsedu. Áno, prosím, mohli by ste povedať vaše meno? Marko Skuria. Dovolte, aby som navrhol na úrad predsedničky pani Pak. Is there any other nomination? Tu nejaké ďalšie návrhy? Ak nie, tak je iba jeden kandidát a myslím, že mohli, by sme mohli vyhlásiť pani Pak za predsedníčku aklamáciou. Pani Pak, srdečne vám blahoželám a poprosím vás, aby ste sa usadila na svojom mieste. bedanke mich bei den... Chcela by som sa poďakovať kolegyňam a kolegom. Ďakujem vám všetkým kolegom. Takýto plný nebýva tento sal. táto sala nebýva taká plná, keď máme stretnutie výboru pre kultúru. A ja som rada, že ste mi venovali vašu dôveru. Ja pracujem v tomto výbore už 20 rokov a 17 rokov som koordinátorkou pre ľudovcov. Takže bude pre mňa trošku ťažké prestúpiť na inú kolaj, pretože treba byť vždy nestranícky, ale ja sa naozaj budem snažiť. Budem sa snažiť, aby sme tu na kultúrnom výbore, výbore pre kultúry vždy boli vecní a aby to bola práca v zmysle spolupráce, aby sme pracovali spoločne. Prejdem hneď k druhému bodu. Voľba podpredsedov. Takže najprv voľba prvého podpredsedu. Už sme skonštatovali, že kvorum sme dosiahli a Menovali sme už jednu kandidátku a ja vás poprosím, aby ste navrhli vašich kandidátov. Nech sa páči, máte slovo. Pani predsedníčka, blahoželám vám najskôr teda k vášmu zvoleniu do funkcie a mm, dámy a pani poslanci za skupinu zelených chcem prezentovať e, kandidátku pani Trupel na post prvej podpredsedníčky Výboru pre kultúru a vzdelávanie Elga za posledných rokoch preukázala v tomto výbore svoju zaangažovanosť na obranu Európy, kultúrnej diverzity a medzikulturálneho dialogu ako aj svoje znalosti, Európu znalosti, Európa, ktorá je blízka občanom. Starala sa o témy, ktoré sa týkali audiovizuálnych vecí a e, rozpočtových otázok. Prosím, aby ste ju na dnes ospravedlnili, pretože dnes nemohla prísť ale chce pokračovať v práci týmto smerom a myslím, že urobí výbornú prácu vo funkcii podpredsedničky vo výbore pre kultúru a vzdelávanie. Ďakujem vám. Si. Ďakujem. Tak. Ja by som rada k tomuto návrhu niečo dopo- doplnila. Ja som hovorila s pani Helga Trüppel. Viem o jej neprítomnosti na dnes. Jej dcera spolu s manželom, teda s jej otcom, boli na gréckom ostrove na dovolenke a vyskytli sa nepríjemnosti, musela ísť do nemocnice, takže mám plné pochopenie, pretože tu dnes nemôže byť a môžem podporiť iba to, čo povedala kolegyňa o tom, že pani Tripl s nami v posledných rokoch veľmi intenzívne spolupracovala a ja by som bola rada, keby ste mohli súhlasiť s jej kandidatúrou. A pýtam sa, či je ešte nejaký iný návrh ak nie, takže vás poprosím, aby sme to aklamačne potvrdili. Ďakujem pekne. Môžeme prejsť k voľbe druhého podpredsedu. Ešte stále máme zabezpečené kvórum, takže sa vás pýtam, aké sú vaše návrhy. Hano, nech sa páči. Ďakujem pekne. Najprv vám chcem zablahoželať, pani predsednička, k vašej voľbe. Chcel by som navrhnúť Timo Zojny na túto funkciu, na funkciu druhého podpredsedu. Pracoval v zahraničnom výbore v, vo fínskom parlamente a vo výbore pre európske záležitosti. Ja som ho tam sám zažil ako veľmi kooperatívneho kolegu a preto by som ho chcel navrhnúť na tento post druhého podpredsedu. Ďakujem. Takže navrhuje sa kolega z Fínska, kolega Sony. Ešte nejaké ďalšie návrhy? Zdá sa, že nie. Áno, Maria Badia Kučet. <clears throat> Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela som vás poprosiť, či by sme mohli pri tomto kandidátovi hlasovať. Maria, bitte im Namen der SPE-Fraktion. Maria požiadala za EP. Eh, e za socialistov o hlasovanie? Len vyhnutím ruky? Alebo tajné hlasovanie? Nie, to nie je v tomto prípade tak, takže vás poprosím, aby... Nie, takto sa to nedá? Vyjasníme si to? Myslela som si to, ale dúfala som, že uh, to nebude vidno teraz na mne, ale dobre, takže bude potrebné, aby sa hlasovalo tajne, tak vás poprosím, poprosím sekretariat, aby distribuoval tomu hlasovacie lístky a požiadam ďalších dvoch, aby pomohli pri hlasovaní. Keď eh, sa chceme teda pustiť do tajného hlasovania, tak poprosím, aby sme využili čas a poprosím kolegu aby sa predstavilo. Pán Suini, prosím, mohli by ste zaujať miesto pri mikrofóne? Nech sa páči. Predsednička, milí kolegovia, som novým členom Európskeho parlamentu. Bolo som predsedom mojej strany 12 rokov a bol som členom Fínskeho parlamentu v dvoch legislatívnych obdobiach. Bol som členom um, výboru pre kahden koululaisen isä. Výboru pre zahraničie, takisto v školských radách mám e, dve školopovinné deti. Pracoval som v mládežnických kultúrnych organizáciách e, Hral som futbal, dokonca som sa venoval aj dramatickej práci, divadlu, pardon. Mám značné politické skúsenosti, veľmi jasné politické názory, ale to je bežné pre tých, ktorí sú v politike, rešpektujem demokraciu a jej pravidlá ako zástupca malej krajiny, malého regiónu. Veľmi rád budem v tomto výboru, pretože mám malé regióny a krajiny v Európe rád. Ďakujem pekne. Poprosím teda o lístky. Ja som si medzičasom vyťahla dve mená. Revalium Tudokolio. Nie. E, takže niekto iný. Emma McLakin. Áno, ste tu, výborne. Tak ešte ďalšieho kolegu vytiahnem. Emil Štojanov. Pán Stojanov, nech sa páči a pani McLakin, buďte takí dobrí. Príďte sem dopredu a pomôžte pri sčítaní. sčítanie hlasovacích lístkov, ktoré sa medzičasom zozbierali. Máme teda iba jedného kandidáta, pána Zonyho. Môžete použiť svoj hlasovací listok tak, že začiarknete áno alebo nie, prípadne dopíšete meno. Áno znamená, že súhlasíte, neznamená, že ste proti a ak by ste odovzdali prázdny hlasovací listok, tak ste sa zdržali hlasovania. Môžem teda otvoriť hlasovanie? Otváram hlasovanie. Madame Mourin. Pani Muran. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Blahoželám. Teda pridám sa k blahoželaniam. Chcela by som len sa spýtať alebo overiť si, že ako aj v iných vo výboroch, aj tu, uh, pre ustanovujúce zhromaždenie aj náhradníci môžu hlasovať tak ako riadni členovia. V iných ustanovujúcich e, výboroch to tak bolo. Nie, pani Morin. Na stretnutí koordinátorov sme v, len pri voľbe koordinátorov mohli hlasovať riadni členovia aj ich zástupcovia ale v tomto prípade sú to iba členovia a ak tu člen nie je prítomný, tak e, sa môže, môže nechať zastupovať niekým iným. Takže ešte raz. A Maggi Cristiano, poprosím, poďte sem dopredu a odovzdajte svoj hlas. Zatiaľ neboli všetky hlasovacie lístky rozdané. Sind alle im Besitze eines Stimmzettels? Die... Majú už všetci svoj hlasovací listok, teda všetci tí, ktorí smú hlasovať? Dann darf ich die... V tom prípade otváram hlasovanie a budem vás volať podľa ABCD Máč Kristiano Alam. Maria Badia Ikuchet. Please come here. Alan, and then Badia. Malika Benarab Atu. Lothar Biski. Piotr Boris. Jean-Marie Cavada. Silvia Costa. Santiago Fisas Aixela. Marie Honeyball. Surin Katalin Ivan. Petra Kamerevert.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 Frisula Pagliadelli. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Marieke Schake. Und Paul Schmidt.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 Doris Pack. Yes, Pack. I did it. Hat jeder Gelegenheit gehabt, seine Stimme abzugeben? Mali všetci možnosť odovzdať svoje hlasy. E, končím týmto hlasovanie a prerušujem zasadnutie aby oba, obe osoby zodpovedné za spočítanie hlasov mohli dokončiť svoju prácu. we can restart our meeting. I have the result of the... Mám už výsledky volieb. Ak vás to zaujíma, mali by ste počúvať. Tridsať jedna členov hlasovalo, tri 23 hlasov je platných. To znamená, že neplatné hlasovacie lístky sme nepočítali. E, vyžadovaná väčšina bola 12 a kandidát dostal 14 hlasov e, a proti kandidát 9, čiže pán Sweeney, vy ste zvolení, gratulujeme. Dostali ste absolútnu väčšinu hlasov, je to jasné, takže nech sa páči, pán Svony. Ujmite sa svojho miesta. Teraz pristúpime k ďalšiemu kolu. Tretím podpredsedom Máme ešte stále kvórum, nikto neodišiel, pokiaľ vidím, preto vás prosím, navrhujte kandidátov na posty tretieho podpredsedu. Nech sa páči. Pani predsednička, chcela by som sa pridať k, svojim predošlým kolegom, ktorí vám blahoželali, ako aj iným kolegom, ktorí už boli v podpredsedníctve výboru a v mene skupiny zelených a nordických zelených eh, predstaviť eh, kandidatúru nášho predsedu, pána Lotara Biskyho. Pán Lotar Bisky je, je novým členom Európskeho parlamentu, ale počas viac ako 15 rokov bol v Bundestagu vo výbore pre kultúrne záležitosti. Predtým bol dlho profesorom veľkého renomé v Nemecku, kde sa venoval médiám a um, kinematografii. Takže navrhujem ho na predsedu nášho výboru, na podpredsedu nášho výboru. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnetut myöskin. Ďakujem eh, veľmi pekne. Chcem eh, zablahoželať aj pánovi podpredsedovi. Dúfam, že socialisti teraz nenavrhnú, aby sme o tom ešte aj hlasovali, pretože podľa Dehontovho systému sme tento balík schválili a ALDE teraz podporuje aj pána Biskyho. Vychádzame z toho, že Európa je Európou rôznorodých hodnot, dohody sa musia dodržiavať a dúfam, že socialisti budú akceptovať a pochopia, že rôznorodosť je veľmi dôležitá a najmä v kultúrnom výbore by sme mali dbať na rôznorodosť národov. Podporujem tento návrh kandidatúru pána Biskyho. Ďakujem. Ja som ani nevychádzala z toho, že Maria urobí tento návrh. Nech sa páči, Maria. Ďakujem, pani predsednička. Chcem ešte raz reagovať na ten náznak. My vždy dodržiavame dohody. My sme požiadali o hlasovanie v prípade tohto podpredsedu. Nejde tu o nič zvláštne, my ho totiž to nepoznáme a politická skupina, do ktorej patrí, nie je veľmi proeurópska. V tomto okamihu mu ešte nemôžeme až tak dôverovať, ešte tejto politickej skupine až tak nedôverujeme. Nemáme proti nemu nič osobné, samozrejme budeme s ním spolupracovať tak ako aj s ostatnými podpredsedami, tak ako to bolo vždy v minulosti. Ďakujem. Nebol podaný žiaden iný návrh. A preto, ak nikto nie je proti pánovi Biskimu, tak vás poprosím, zvolme ho aklamačne, nech sa páči. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kollege. Nehmen Sie bitte vorne Platz. Gratulujem. E, Pán kolega, prosím, príďte sem dopredu. A teraz pristúpime k voľbe štvrtého podpredsedu. Kvórum ešte stále máme. A teraz poprosím, o, o, obrátim sa na Hana. Hano, dnes máš e, nárok predkladať všetky návrhy, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, Doris. Zdá sa mi, že stále dostávam slovo iba ja. A hneď e, prvé zasadnutie na mne zanechá stopy. Ten, náš ďalší návrh je pani Lukegaard z Dánska, ktorá pracovala v o, oblasti médií. Ďakujem. Máte nejaké ďalšie návrhy, nejaké protinávrhy? Zdá sa, že nie. Preto vás prosím o váš súhlas. Pani Lokigard, nech sa páči, pristúpte sem dopredu. So, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben das äh, Büro jetzt Kolegyne, kolegovia, teraz máme kompletné predsedníctvo. Chcem poukázať ešte raz na to, že vedľa mňa teraz sedia tí ľudia, ktorých potrebujeme, ktorí nám budú pomáhať v našej práci. Šéf e, sekretariatu je Steven Salter a vedľa neho je pán Najtad. a a Chris Carl vedľa neho. Tieto tri mená E, sumena osôb, ktoré vám budú pomáhať pri vypracovávaní vašich správ, ešte okrem vašich vlastných spolupracovníkov. No a potom e, máme takisto e, k dispozícii ešte veľa usilovných sekretárok, veľa usilovných spolupracovníkov. Jedného dňa určite sa stretneme pri pohári vína, aby sme sa lepšie navzájom spoznali. A teraz pristúpime k ďalšej, ďalšejmu bodu, a to rozpočet. Bedauere ist sehr, dass wir je mi veľmi ľúto, že už dnes sa musíme tým zaoberať, respektíve, že musíme prijať rozhodnutie, ale v minulom legislatívnom dobi sme sa zaoberali prípravou rozpočtu a to znamená, že v septembri musíme hlasovať o našich pozmeňujúcich návrhoch. Bude to na prvej našej schôdzi. A to práve preto, aby včas v tomto roku ešte mohli byť skutočne zapracované do rozpočtu parlamentu. To znamená, že nám tu vznikla situácia, že poprvé musíme vymenovať správodajcu, respektive správodajkyňu za rozpočet. Musíme vymenovať alebo jeho teraz a musíme zaoberať aj tým, čo spravíme s pozmeňovacími návrhmi. Chcela by som vás poprosiť, aby ste sa riadili mojim návrhom a síce máme tu overenú spravodajkyňu pre rozpočet v úplných rokoch. Je to kolegyňa a podpredsedníčka Helga Trupl a poprosila by som vás o potv- jej potvrdenie v tejto funkcii. To teraz spracovala v tejto oblasti a nebolo by dobré vymenovať niekoho, kto by bol nový a musel by sa najprv zapracovať. Chcela by som poprosiť o pochopenie, ak s tým súhlasíte, respektíve ak nevidím hlasy proti, tak vychádzam z toho, že sme to schválili. Ďakujem pekne za vašu podporu. Každý z vás samozrejme má možnosť a respektíve má povinnosť si pozrieť rozpočet, ktorý vám bude zaslaný musí si to pozrieť do pondelka, musím zabrať aj pozmeňujúcimi návrhmi. Zajtra dostanete návrh, ktorý si dobre pozrite, je to návrh rady a máme tu možnosť ho upraviť a čo sa týka lehoty pre pozmeňovacie návrhy, tak to je 31. júl do 31. júla, ak teda máte nejaký pozmeňovací návrh, samozrejme máte túto možnosť ako plnoprávny člen alebo náhradník, môžete predložiť takýto pozmeňovací návrh. Tento termín je dôležitý, aby sa stihli tieto návrhy preložiť. Samozrejme, prekladateľské kapacity sú obmedzené. To znamená, že ak teda chcete predložiť nejaký pozmeňovací návrh, ak cítite túto potrebu, tak máte tú možnosť. Najlepšie je to spraviť ešte tento týždeň. A ak by niekto chcel neskôr prísť nejakým návrhom, tak samozrejme pokúsime sa zistiť, dokedy by to bolo možné, pričom tento pozmeňovací návrh nebude predložený, to znamená, že musíte vypracovať buď v angličtine alebo v francúzštine. Tento dátum je pevne stanovený a náš sekretariát spraví všetko preto, aby možno v polovici augusta sme mali lehotu, aby tí naši kolegovia, ktorí sú na dovolenke a ktorí majú nejaké myšlienky, nejaké úvahy a chceli by prísť nejakými návrhmi, samozrejme v rámci tých finančných možností, ktoré máme, tak bude stanovená tá lehota, pričom zdôrazňujem, že potom iba v angličtine alebo možno vo francúzštine. Preto by som chcela odporúčiť, aby ste sa tým zaobrali ešte tento týždeň a ak to bude nevyhnutné, tak aby ste predložili ten pozmeňujúci návrh do 31. júla do 12. V septembri 2. 3. budeme mať schôdzu nášho výboru a dovtedy pani Trujpl vypracuje stanovisko k návrhu komisie a rady, potom bude aj výmena názorov. A ak sa toto uskutoční, a keď budeme mať tento návrh pani Triple, tak tam bude opätovne lehota pre pozmeňovacie návrhy a síce do 11. septembra do 12. To znamená, sú tu dve možnosti, ako môžete prezentovať vaše názory. Čo sa týka hlasovania o našom stanovisku, ktorý vypracuje pre rozpočtový výbor pani Trüppel, tak toto hlasovanie sa uskutoční na našom zasadaní v októbri. Pevne dúfam, že sa vám to vysvetlila jasne. Ak áno, tak vám ďakujem pekne za vašu pozornosť. Pani Trüppel ma informovala o tom, že veľmi rada prevezme úlohu spravodajkyne a to krátenie, lebo o to tu ide, ktoré navrhla Rada v rámci prvého čítania, oblastiach, ktoré sú dôležité pre náš výbor, tak ona sa bude snažiť zrušiť toto krátenie prostriedkov. Toto vyjadril som v stanovisku. Preto je dôležité, aby ste predložili návrhy, ktoré budú odzrkadľovať toto je stanovisko, ktoré ho budú podporovať ak máte nejaké otázky, čo sa týka technického postupu, tak sme vám samozrejme k dispozícii pre všetky náš sekretariát. Chce sa vydrieť komisia? Kto je tu za komisiu? Pán Naoc? A už vás idem. Nech sa páči, máte slovo. Das können Sie sich vorstellen, damit die neuen Leute Sie besser kennen. Všetko ste sa aj uh, good afternoon, I'm Dobré popoludnie, som Bernard Naut, som vedúcim jednotky na generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru a som zodpovedný za rozpočet. Tak ako povedala už pani Pak, Rada, ako zvyčajne, predložila viacero návrhov na e, zníženia a na položky v porovnaní s tým, čo navrhla komisia. A ja som vám chcel iba osvetliť, aké zníženia navrhujeme. Môžeme ich rozdeliť do troch skupín. Prvá skupina sa týka programu, spolupráce s Spojenými štátmi a s Kanadou. Je pravda, že v posledných rokoch sme mali určité problémy s implementáciou týchto položiek, avšak po zvolení nového prezidenta v Spojených štátoch tento rok sa implementácia zlepšila. Existuje oveľa e, väčšia vôľa spolupráce a v, vo vzťahu s Kanadou je to niečo podobné. Takže dúfame, že tento rok sa miera implementácie programov e, citeľne zlepší. Tieto programy spolufinancujeme my, e, Kanada aj USA. Každý partner v každom programe prispieva 50 percentami. Ak e, program, ktorý navrhuje rada, bude zachovaný, bude to v podstate znamenať, že to vniesie opäť do celého procesu novú dynamiku. To je prvá vec, čiže spolupráca medzi EÚ, e USA a EÚ Kanadou. Druhá vec, ktorú chcem e, povedať, je taká tradičná, sú tu krátenia v hlavných programoch, e, celoživotné vzdelávanie, program o občianstvo a mládež v akcii. A potom sa tam hovorilo o e, rozpočte e, pre položku citizenship. Je to tradičné krátenie ktoré zvyčajne schvaluje váš výbor. Máme dobré argumenty, pretože sa opierame o realistické odhady, o, o, o, o to, aké prostriedky o, potrebujeme. Pokiaľ ide o administratívne prostriedky, percentuálne sme ich navýšili o menej percent, ako sme navýšili rozpočet. To znamená, že e, naše návrhy sú e, realistické a e, preto by sme boli radi, keby ste sa aj vy opierali o náš návrh. No a tretia otázka sa týka programu návštev. Komisia má malý program návštev. Príjmame návštevníkov z celej Európy a tento program veľmi dobre fungoval v predchádzajúcich rokoch. A my sme chceli v budúci rok testovať malú iniciatívu návštevy školákov v podstate z druhého stupňa základnej školy. Máme naplánovaných približne 300 tisíc e, eur na pilotné projekty a rada túto položku znížila. Toto sú tie tri hlavné body, ktorých som sa chcel dotknúť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Sú k tomu nejaké ďalšie pripomienky? Áno, nech sa páči. Eh, chcem to plne pochopiť. Vidím tu jedno krátenie zo 6 miliónov na 1,5 milióna. Eh, týka sa to športu, prípravných akcií v oblasti športu. Ak sa schváli Lisabonská zmluva, chcem sa spýtať, či tento výbor bude zodpovedný aj za šport. A ako to potom komisia navrhuje, mali by sme urobiť krátenie 85 v časoch, keď Biela kniha a Lisabonská zmluva používajú slova, slova shall commit. Prispeje k rozvoju športu a tak ďalej. V skutku, keby sa to stalo bežnou praxou, to by určite e, zabránilo šancám schváliť Lisabonskú zmluvu, pretože šport je veľmi dôležitý v Írsku a v Bielej knihe sa takisto hovorí o výhodách športu pre vzdelávanie a pre výchovu a mali by sme naozaj e, my v tomto výbore sa snažiť, aby sa navyšili prostriedky pre šport a, a nie, aby sme ich krátili o 85 Nechceme dnes hovoriť o rozpočte, to máme na pláne potom v septembri, ale naozaj môžem vás uistiť, že pani Trupil sa bude snažiť presadiť to, čo si želáte aj vy, to znamená mhm. eh, čo najviac eliminovať krátenia a vzhľadom na to, že sa to teraz navrhuje pre šport, môžem vás uistiť, že bude sa o to zasadzovať aj pani Trupil. Samozrejme, že rada na druhej strane sa bude snažiť skrátiť tieto um, výdavky, pretože rada nikdy nebola nadšená tým, že položka športu zaberá také veľké miesto v rozpočte, ale ďakujem vám veľmi pekne, že ste to navrhli. E, podporili ste vlastne Karla Šmita, Ivo Pele a ďalších kolegov, ktorí sa veľmi zasadzovali za oblasť športu a snažili sa, aby sme čo najviac e, ponúkli pre oblasť športu aj v ďalšom období. Ďakujem pekne za túto pripomienku. Pozrite sa prosím na ďalšiu, ďalší bod e, Máme tam v čas, ktorá sa týka nových členov, príručka pre nových poslancov. Je to prvýkrát, že máme aj takúto kapitolku v našich podkladoch a ja veľmi pekne ďakujem sekretariátu za prípravu tohto dokumentu, tohto podkladu, pretože je to naozaj veľmi e, nápomocný materiál, je to dobrá pomocka pre všetkých, ktorí sú noví a naozaj vás poprosím, aby ste sa na to pozreli, aby ste si to nechali na svojom pracovnom stole, pretože sú tu veľmi užitočné informácie o tom, akým spôsobom sa tu pracuje a je tam naozaj celý dlhý zoznam užitočných kontaktov. Ďalšia vec, ktorú by som chcela, na ktorú by som vás chcela upozorniť, je kalendár na rok 2009. Na 2009? Áno, na rok 2009. O tom sa už viac menej rozhodlo, ale už počas predchádzajúceho legislatívneho obdobia veľmi starostlivo sme to zvažovali a ja vás poprosím, aby ste sa pozreli na zoznam tých zasadnutí, ktoré sú naplánované od septembra a dúfam, že ich budete akceptovať tak, ako boli navrhnuté. Pretože ak by sme to teraz otvorili na novo, tak by sa naozaj nastal by tu chaos, veci by nefungovali tak, ako by mali fungovať a bola by som rada, keby sme mohli prevzať navrhnutý harmonogram stretnutí. Pán kolega, nech sa páči. Una, una sola osservazione sul, sul calendario. Siccome è previsto... Jedna poznámka k tomu časovému harmonogramu 9. novembra. Viete lepšie ako ja, že je to 21. výročie pádu Berlínskeho múru a myslím, že na takýto dátum viaceré krajiny uh, budú organizovať špeciálne e, podujatia. No a toto by mohlo zabrániť mnohým členom tohto výboru, aby boli tu prítomní na tomto stretnutí, čiže chcel by som vedieť, či je možné e, mať toto stretnutie 10. alebo 11. nie 9., pretože je to tak dôležitý deň pre každého v Európe. Čiže mali by sme to rešpektovať. Ich kann diesen Einwand sehr gut verstehen, als Deutsche besonders. Wir Ďakujem pekne. Túto pripomienku môžem naozaj len akceptovať. Ak nikto nebude proti tomu namietať, tak sa pokúsime zmeniť termín tohto zasadnutia a posunúť ho na neskorší dátum, teda 9. alebo 10. novembra. Neviem zatiaľ, či sa to podarí, či budú na to kapacity, či budeme mať miestnosť, ale dúfam, že áno. Mám teraz na zozname pánom Borisa. Nech sa páči. Ja mám tiež jednu pripomienku. 11. novembra je významný polský sviatok a tiež by nám veľmi záležalo na tom, aby sme tam dali iný dátum ako toho 11. Viem, že ste navrhovali 10. alebo 11. ale bolo by dobre, keby sme to mohli trošku ešte posunúť. Mm, pán kolega, problém je v tom, že vždy je nejaký sviatok. Zajtra je napríklad v Belgicku jeden veľký sviatok a napriek tomu budeme musieť pracovať. 15. júla máme jeden veľký sviatok pre Francúzsko, 14. júla 9. E, november v tomto roku je niečím veľmi osobitým, pretože je to 20. výročie, ale to je len raz a už po ďalšie roky sa na to nebude brať ohľad. Takže ja sa pokúsim toto presadiť. Um, ak tam nebudete môcť byť, tak budete samozrejme ospravedlení. Pán Martin, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja mám iba jednu prozbu pre lepšiu informovanosť. Možno to bude zaujímať nových členov parlamentu. Chcel by som sa spýtať, čo je zvyčajné, kedy sa konajú zasadnutia pondelok, útorok alebo niekoho štvrtok. Je k tomu nejaká základná orientácia, kedy sa budú v prvom poloroku 2010 konať zasadnutia. Pravdepodobne patrím k tým, ktorí sú radi, keď majú možnosť eh, naplánovať veci dostatočne dopredu. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Nemáme žiadnu preferenciu, nič neuprednostňujeme. Bežne je to pondelok, útorok. Um, Mali sme posledné tri zasadnutia v útorok. Môžem vám k tomu povedať následovnú informáciu. Ak si to želáte, môžeme sa pokúsiť nájsť nejaký pravidelný rytmus, aby to bolo treba v pondelok útorok, alebo v stredu štvrtok, alebo tak, ak vám to vyhovuje, aby to bolo viac menej. Budeme sa snažiť e, zasadnutia organizovať na pondelok útorok ja sa spojím so sekretariatom, sekretariat sa to podarí, e, pokusí naform, naplánovať takto, ale je to vždy otázka plánovania, pretože viacero výborov v tých dňoch zasadá. Možno, že aj vy sa zúčastňujete práce vo viacerých výboroch. Samozrejme, že by sme boli najradšej, keby ste chodili čo najčastejšie do tohto výboru, ale e, určite budete musieť byť prítomní aj na iných zasadnutiach, takže ja to beriem z vašej strany ako podneť, ale zatiaľ vám neviem prislúbiť, či to tak budeme môcť urobiť. Nech sa páči. Ešte raz pani kolegyňa z Francúzska. Áno, prepačte, Marie Kristýne, chcela by som len upozorniť, že už sme zasedali 14. júla a teda v novembri sa tiež slaví koniec Prvej svetovej vojny. Myslím, že tam už sú sviatky. Koniec Prvej svetovej vojny je osobitne dôležitý pre túto krajinu. Tja, da wären wir mitten in unserer Diskussion. No a opäť sa ocitame uprostred našej predchádzajúcej diskusie, pretože vždy je nejaký deň, ktorý je venovaný osobitej pamiatke na nejakú udalosť v dejinách. Nebudeme môcť stále meniť termíny našich zasadnutí. Zaznela požiadavka, takáto požiadavka na zmenu pri osobitom podujatí vzhľadom na to, že je to 20. výročie pádu Berlínskeho múra. Múru, takže v poriadku. Možno, že sú iné podnety, niekedy je to skôr smutná udalosť. Ja som mala taký dojem, keď som sa pozerala na vaše tváre, že by ste viac menej mohli súhlasiť. Pani kolegyňa, nech sa páči váš podnet. Pokúsim sa po nemecky. Samozrejme, že pád Berlínskeho múru je dôležitá udalosť, ale to je vec perspektívy. Každá krajina má svoj sviatok, ktorý venuje pádu komunizmu. Niektorí majú e, e, znovu spojenie krajín ako v Nemecku. Z vašej perspektíve, z perspektívy Nemecka je to zlúčenie západného a východného Nemecka a iné krajiny majú iné termíny, iné dôležité udalosti a ja si myslím, že by bolo dôležité, aby sme mali nejaký rytmus a neuprednostňovali niektoré konkrétne dôležité sviatky, pretože žiaden sviatok nie je dôležitý, je dôležitejší ako iný. Ja by som bola rada, keby sme mali svoj pevný kalendár, ktorého sa budeme pridržať. Áno, to bola veľmi dobrá pripomienka. Ja som to nenavrhla za nemeckú stranu, tak povediac. Nech sa páči, pán kolega než budeme ďalej diskutovať o 11. novembri, možno by sme sa mohli pozrieť na kalendár. Na 12. je plánované mini session, mini zasadnutie, mini plenárka. A tým pádom nemá zmysel o tom ďalej diskutovať, pretože už máme pevný kalendár. Pozrite sa do kalendára a máte tam jasný termín. Dobre, takže nebudem vám vopred slubovať, že budeme meniť termín zasadnutia. Ja sa spojím s, kon- koordinátormi, ktorí ste si zvolili vy. A vrátime sa ešte raz k tejto téme, uvidíme, či budeme môcť niečo zmeniť alebo nie. A budem sa snažiť vyhnúť takým diskusiám, čo je dôležité a čo nie, lebo sa tu budeme stále točiť dokola. Treba naozaj všetko zvážiť. Takže ešte termín najbližšieho zasadnutia bude to v Bruseli 2. a 3. septembra Takže vás poprosím, aby ste sa vrátili oddychnutí z dovoleniek a budeme sa venovať rozpočtu. A na teraz vám prajem krásne leto, príjemnú dovolenku, oddychnite si od volebného boja a ďakujem aj tlmočníkom v kabinách za ich prácu a dúfam, že si nebudeme v budúcnosti stiažovať život a teším sa na ďalšie stretnutie v septembri.